Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Môžeme začať. Dnes máme krátke zasadnutie výboru. Chcem vás poprosiť, aby sme schválili program rokovania. Ak nemáte žiadne pripomienky, viete, že toto je prenášané na internete. Poprosíme vás, aby ste si prečítali takisto nové vydanie e, našich e, noviniek. Poprosím vás, aby sme schválili zápisnicu z 25. septembra. E, do konca dnešného zasadnutia môžete predkladať pripomienky. Ak nie, je to schválené. Tým sa dostávame ku kalendáru, to je bod 4. O tom sa nebude hlasovať. Všetci ste videli kalendár, zatiaľ neprišli pripomienky, takže ho môžeme schváliť. Dobre, ďakujem. A teraz tu máme tri hlasovania elektronické. E, týka sa to mandátov bod 5. Tam budeme e, hlasovať o rozhodnutí začať rokovania o zriadení programu pre e, jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov, vrátanie malých a stredných podnikov a týka sa to aj európskych štatistik. Je to podľa pravidla 72 rokovacieho poriadku. Some procedural uh, question. Podľa našej agendy uh, sa má hlasovať až o štvrt na 10. A preto mi radia, že musíme ešte počkať, aby sme aby prišli všetci, ktorí tu ešte nie sú. Asi som bola príliš rýchla pri tých prvých bodoch. Navrhujem teda, počkajme do štvrt na 10. Ospravedlňujem sa.

Yes, colleagues, um, for people coming in late, we... Kolegyne, kolegovia, je presne štvrt na 10. Môžeme teda pokračovať. E, dostali sme sa k bodu 5 na programe. Chcela som, a teda som aj stručne, uviesť, o čom budeme hlasovať. Pán Benifej, chcete povedať pár slov presne, o čom budeme hlasovať? Ďakujem, pani predsednička. Tento program pre jednotný trh e, pre obdobie 2021 až 2027, tam sa zlučuje viacročný finančný rámec, e, ktorý prebieha E, bude mať veľkú e, úlohu pri riadení vnútorného trhu, pri podpore malých a stredných podnikov, pri podpore e, spotrebiteľov, ale takisto sa to týka napríklad aj dohľadu nad trhom a potravinovej bezpečnosti. Postoj komisie je zatiaľ pozitívne a text schválený v parlamente vo februári v prvom čítaní pod vedením kolegu Dantyho toto čítanie v parlamente ešte zvýšilo ambície textu. Máme tu 3 miliardy eur na podporu malých a stredných podnikov, zahrňa to aj mikropodniky a zdôrazňuje sa tu hlavne trvalá udržateľnosť. A takisto sa zavádza špecifický trh, dohľad nad trhom a aj bezpečnosti produktov, vrátanie tých, ktorí sa, ktoré sa predávajú na trhu. No a pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, chceme sa sústrediť na ochranu tých najzraniteľnejších. Máme tu nové výzvy, nové technológie, Takisto je tu stále väčšia potreba udržateľnej spotreby. Musíme e, zohľadňovať, aký dopad na životné prostredie majú naše rozhodnutia o nákupe tovarov. Ja som veľmi rád a som veľmi poctený, že môžem pokračovať v novom volebnom období v práci na tomto spise. Prosím kolegov a kolegyne o podporu, aby sme čo najskôr mohli zahájiť rokovania s radou, aby sme mohli obhájiť pozíciu parlamentu. Tento program, dúfam, dostane dostatočné finančné zdroje a, a som presvedčený, že rozhodným spôsobom v budúcich rokoch takto podporíme náš vnútorný trh. Prosím vás, a, takisto, aby ste vždy pamätali na to, že ja som k dispozícii, ak budete potrebovať akékoľvek informácie, dám vám vždy aktuálne informácie a údaje. Som ochotný spolupracovať s ostatnými spravodajcami, takisto so zastupcami komisie a aj nášho výboru. No a ak dnes nás, náš výbor potvrdí mandát, tak už na budúcej plenárke budeme môcť začať s rokovaniami. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme teraz pristúpiť k samotnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie elektronické. I'll wait for Mr. Manders. Yes, <laughs> the vote is closed. Počkali sme na pána Mandersa, ešte, nie, ešte, ešte máme jednoho poslanca EPP naviac. Dobre, končím hlasovanie. 37 hlasov za, 4 proti a jeden sa zdržal hlasovania. Ďakujem. Týmto sa dostávame k bodu programu číslo 6 a to je vytvorenie colného programu pre spoluprácu v oblasti cieľ a tiež hlasujeme o vstupe do medziinstitucionálnych e, rokovaní. Odovzdávam slovo pani Marie Grapíny, spravdajkyňa. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým politickým skupinám za dobré rokovanie o kompromisných návrhoch. Myslím si, že je to veľmi dôležitý bod. Ja som uh, o tom diskutovala a zdôrazňovala, ako dôležitý je tento colný program pre e, jednotný trh, ochranu a ochranu spotrebiteľov. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, politickým, e, teda koordinátorom politických skupín za vynikajúce kompromisy, ktoré sme dosiahli. Takmer všetky politické skupiny to podporili. Samozrejme sú tu isté červené línie, čo možno trošku stiaží rokovania, ale tešíme sa na trialóg. Dúfame, že nebudú tam žiadne zdržania aj kvôli financovaniu a dúfame, že budeme mať dobrý výsledok hlasovania. Ďakujem pekne pani Grapini a teraz otváram hlasovanie. The vote is closed. Ukončujem hlasovanie. Takže 42 za, 1 proti. Nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. A teraz e, nakoniec bod číslo 7, ďalší mandát pre rokovania zriadenie ako súčasť e, Fondu pre integrované riadenie hraníc, teda zriadenie nástroja pre finančnú podporu pre vybavenie colných kontrol. Pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel podporiť túto správu, ktorá súvisí s materiálom správy pani Grapiny. Je to veľmi dôležité pre posilnenie vnútorného trhu a ak je to možné, zjednotenie pravidel na vnútornej hranici a posilnenie celnej únie. Finančná podpora bola veľmi debatovaná v predchádzajúcom období. Všetky politické frakcie to podporili a ja verím, že aj vy to podporíte, aby sme mohli postúpiť ďalej v tom štádiu vyjednávaní. Ďakujem veľmi pekne, takže aj tu otváram hlasovanie. Again, one too much. Znova jeden navyše z EPP. Ďakujem. Ukončujem hlasovanie. 41 za, jeden proti, nikto sa nezdržal. Týmto ukončujeme naše dnešné hlasovanie. A v podstate týmto sa dostávame aj na záver nášho stretnutia. Ak tu nemáme nič v bode rôzne, tak nič teda. A ďalšie stretnutia, máte tam tie dátumy a budeme teda pokračovať teraz stretnutím koordinátorov. Ďakujem.